Dobré ráno, kolegovia. Spravodajca má povinnosti, o malý okamih musí odísť hlasovať. E, máme 9 hodín 11 minút, začíname teda bod 17 na programe. Neskôr by som e, možno privítala aj zástupcov komisie, ešte kým sa pousádzate. Aj ich vítame po letnej prestávke, tešíme sa, že sú medzi nami Teraz teda preberáme bod 17, predbežnú správu o VFR na roky 2021-2027, pozícia parlamentu so zretilom na dohodu. Už sme to veľakrát prejednávali a preto vieme, že komisia už predložila svoj návrh viacročného finančného rámca a náš výbor už prijal stanovisko k VFR, pričom kolega Rubik bol spravodajca a tiež správu o implementácii ECI, EDF a taktiež distribúcii humanitárnej pomoci. V týchto dokumentoch potvrdzujeme, že nový VFR by mal zahrňať osobitné nástroje na rozvoj pomoc a humanitárnu pomoc, aby sa dodržali základné zásady. A tiež podporujeme zapojenie EDF do rozpočtu za podmienok, že sa nestratia žiadne prostriedky pri tomto začlenení teda toto sme prijali ešte predtým, ako komisia predložila svoj návrh. Teraz komisia svoj návrh už predložila k VFR a tento návrh zahrňa nariadenie NDECI. Je to nástroj na rozvoj susedstva a medzinárodnej spolupráce. Ten zahrňa taktiež rozvojovú pomoc a s tým súvisiaci nástroj je e, tiež prostriedky na pomoc krajinám susedstva a tiež je tam stará ministerstvo zahraniť do rozpočtu. Tento nástroj však na humanitárnu pomoc sa bude držať v osobitnej pozícii. Dohodlo sa na úrovni konferencie predsedov výborov, že náš výbor vypracuje spolu s výborom AFET správu o tomto nástroji. My teda budeme súčasťou spolurozhodovacieho procesu spolu s výborom AFET o tomto novovytvorenom nástroji. Budeme mať teda spravodajcov. Za náš výbor to bude kolega Engel, a Görens. Výbor pre rozpočet je gestorským výborom pre VFR a vypracuje prvú predbežnú správu. Očakáva sa, že sa to bude schváľovať na novembrovej plenárke. Preto sa teraz venujeme stanovisku. Nede tu teda o tento nový nástroj, ide o VFR. My vypracujeme stanovisko k celému návrhu viacročného finančného rámca, ktorý komisia predložila. Teda Frank Engel je spravodajcom k tomuto bodu. Pán Rubich je tiež prítomný, on vypracoval predchádzajúce stanovisko, teraz dostáva slovo Frank. Nech sa ti páči, Frank. Thank you, Linda, and, uh, Ďakujem, Linda. Ospravedlňujem sa za to, že budem musieť odísť e, o zhruba dve minúty. Mám totiž e, povinnosti v hlasovaní LIBE. Je naplánované toto hlasovanie na 9.20 a spravidla kolega Moraes začína na čas. Toto stanovisko, ktorým sa zaoberáme, k viacročnému finančnému rámcu pre náš výbor sa týka predovšetkým nástroja na medzinárodnú spoluprácu a humanitárnu pomoc. To sa nás týka totiž najviac. E, zásadné otázky si už spomenula Linda. Ide o to, či sa zhodujeme s prístupom komisie a síce, že všetky náklady e, v zraničných e, krokoch Európskej únie by sa mali vykrývať z jednotného nástroja v budúcnosti. Ja osobne to podporujem. Návrh, ktorý som predložil, tiež podporuje tento prístup a to v tom zmysle, že berieme na vedomie nový prístup, ktorý komisia zaujala a síce tento nový prístup nás môže priblížiť k cieľom, ktoré sme si stanovili a tiež e, sa tým splní článok 208 zmluvy, čo sa týka znižovania chudoby. Tiež potvrdzujeme viacero ďalších aspektov, napríklad 0,7-percentné e, výdavky na rozvoj. To sa musí naplánovať v ďalšom období ako jasne stanovený cieľ a tiež to, že sme už mnohokrát žiadali o to, aby rozvojový fond bol súčasťou rozpočtu a keď sa to teraz už podarilo, mali by sme s tým e, byť spokojní, mali by sme sa tomu tešiť, nemali by sme sa snažiť to nejako meniť. Je to návrh, ako viete, tieto návrhy sú spravidla dosť sručné, máme zhruba 500 znakov, teda pardon, 1500 znakov, Snažil som sa to poňať čo najobšírnejšie, ale samozrejme v rámci týchto možností kolegovia to môžu prípadne ešte rozšíriť prostredstvom svojich návrhov. V každom prípade, e, čo sa týka vytvorenia jednotného nástroja financovania, k tomu sa ešte vrátime. Áno, je to dosť odlišná pozícia oproti tomu, čo sme prijali pred tým, ako komisia zverejnila svoj návrh VFR. Kto sa chce ujať slova, prosím, kolegovia? Charles Gorens, nech sa páči. Norbert. Charles najskôr. Ty si ďalší spoluspravodajca, takže môžeš možno skôr vystúpiť ty. My sme zatiaľ len na začiatku tohto procesu. Je dôležité presadiť ciele, ktoré sú stanovené eh, v tzv. Eh, súbore základných eh, cieľov. My musíme byť jednoznačne neoblomní v tom, že keď sa dali sľuby, musia sa dodržať. E, samozrejme budú e, sa uvádzať rôzne argumenty, prečo sa to nedá, ale musíme byť neoblomní. Na to, aby sme boli efektívnejší, musíme sa viac zameriavať na stanovené ciele a nástroje sú jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť. Nesmieme však e, nejako ohroziť konečný cieľ, iba pretože sa upravia prostriedky. Teda začína ešte len tento bolestný proces. Ako som už povedal, teda otázka znie, či zebra je čierna s bielými pruhmi alebo biela s čiernymi pruhmi. Je to dosť rozsiahlý nástroj, ktorý sa tu navrhuje, bude mať rôzne eh, podjednotky, je potrebné eh, pozorne sledovať, či sa všetky tieto ciele budú plniť, eh, alebo teda, či to bude nastavené také, že sa externá politika rozdeli a rozčlení na jednotlivé oblasti. Musíme teda zvážiť, čo bude efektívnejšie v praxi. Toto bude jadrom tejto správy a budeme radi, keď budeme mať prehľad o vývoji veci. V každom prípade ide tu o, o zásady, ktoré e, platia už e, od nepamäti e, a pritom sa ešte stále nedostali do praxe. Sú tu členské štáty, ktoré si uzurpujú svoje práva, ktoré získali v priebehu minulého storočia. Čo sa týka preplácania, iba jedna krajina dokáže zablokovať vyplácanie rozvojových prostriedkov z rozpočtu. A v tomto novom nástroji, teda tento Európsky fond pre rozvoj bude začlenený, toto právo by sa zmenilo. Sme e, z oči v oči aktérovi teda rade, ktorá si bráni svoje výsady Členské štáty teda nebudú ochotní robiť žiadne ústupky voči nám. Musíme teda byť neoblomní, musíme to prejednávať podrobne aj my medzi sebou, tak aby sme nestrácali zo zreteľa ciele, ktoré sú stále platné. V každom prípade kolega Engel eh, predniesol viacero poznámok, ktoré plne podporujem a budeme mať ešte priestor sa k tomu vrátiť nepochybne. Thank you very much. Ďakujem. Ešte niekto sa chce ujať slova? Norbert Neuser. Ďakujem pekne za vyjadrenie stanoviska aj za predložený návrh. Myslím si, že zásadné body, na nich sa zhodneme. A síce, že si chceme naďalej e, zachovať e, parlamentné právomoci, chceme ich dokonca ešte posilniť to, že sú tu konfliktné línie s členskými štátmi, e, potenciálne možné, to je jasné, ale aj keď kolega Engel už odišiel, ja by som sa rád opýtal, kde sa nachádzame na úrovni e, tohto predložného stanoviska, teda v čom sa odlišujeme od toho, čo sme prijali v minulosti v našom výbore. Kde sú tie zásadné rozdiely? Ja sa chcem opýtať, kde presne ležia. Myslím, že je to v istom zmysle dosť e, nová línia, ktorú tu presadzuje kolega Engel. Podľa mňa ide o zásadný posun. Ďalej pán Rubich. Ja si myslím, že rokovanie o VFR budú tentokrát veľmi zložité, mimoriadne zložité, poznáme politické okolnosti. Ehm, jednomyselnosť e, v tomto procese nie je len veľkou výzvou, ale aj e, e, ako prekážkou je tu dosť jasná menšina, aby sa maximálne stanovilo 1% z HDP na tieto účely. Preto podľa mňa vystáva otázka, ako využiť vlastné prostriedky Európskej únie v budúcnosti, ako ich vytvoriť v budúcnosti, tak aby sa z toho mohli vykryť náklady, ktoré sú naliehavo potrebné, napríklad čo sa týka plnenia rozvojových cieľov a podobne. Ako teda by sa takýto doplnkový rozpočet mohol využiť na plnenie nových úloh? Myslím, že e, v oblasti rozvojovej politiky v tomto smere máme veľké možnosti, pretože lídry členských štátov v posledných rokoch si uvedomujú, aká dôležitá je rozvojová politika a vidia jasne, o čo v nej ide. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte niekto? Chce sa ešte niekto ujať slova? Ja by som rada za seba uviedla. Frank spomenul zapojenie EDF e do rozpočtu. Ja viem, že komisia hovorila o tom, že parlament by mal získať e, zvýšené právomoci dohľadu. Budeme musieť však trvať na tom, aby sa to e, písomne uviedlo v novom nástroji, aby to bolo jasne zakotvené. Máme E, veľmi zlý príklad toho, ako v priebehu leta neboli dodržané práva parlamentu na dohľad. Bolo prijaté opatrenie 11. júla. Členské štáty boli upozornené. My sme sa o tom vôbec nerozvedeli, aj keď náš výbor 11. júla zasadal. My sme sa o tom dozvedeli až 19. Včera sme o tom dosť zdlhavo diskutovali spolu s komisiou. Ak teda sa EDF e, e, zaintegruje do rozpočtu, z technického hľadiska by sme mali získať lepšie práva dohľadu, ale budeme musieť mať aj záruky. Zatiaľ to v návrhu nie je celkom jasne stanovené, aké právomoci budú v tomto smere e, priznané Európskom parlamentu. Ako už povedal kolega Angel, táto pozícia je dosť značne odlišná od toho, čo sme prejednávali v minulosti a tiež čo sa prejednávalo s výborom AFET. Teda s kolegami sa tomu ešte budeme musieť povenovať dosť podrobne aj na úrovni politických skupín e, sa k tomu bude musieť zaujať jasné stanovisko, aby boli pozície koherentné a tiež, aby sme sa dokázali skoordinovať s kolegami z výboru AFET. Nikto ďalší nežiada o slovo, preto ešte Charles, pardon. Ja si myslím, že by sme nemali e, dôverovať e, nejakým náznakom. Začal sme len na začiatku procesu. Včera prebehlo stretnutie eh, štyroch spoluspravodajcov. Toto stretnutie neprinieslo nejaké veľké výsledky, úprimne povedané. Musíme sa snažiť zamerať sa eh, na tú jasnú podstatu tohto procesu. A síce, čo je prospešné pre rozvoj, aké sú naše konkrétne ciele a akými spôsobmi ich dosiahneme čo najefektívnejšie. Ak to budeme vnímať eh, úplne oddelenie. Áno, sú tu aj parlamentné výsady, ale pre nás sú aj iné veci dôležité. Sú tu rôzne varianty. Nemôžeme povedať, že by sme nemali delegované práva, čo sa týka Európskeho fondu pre rozvoj. Sme informovaní e, o veciach, e, o ktorých žiadame a taktiež e, my máme právomoci rozhodovať o prostriedkoch z EDF a pritom komisia, ktorá spravuje EDF, by mala veľký problém, ak by si nedávala veci u nás potvrdzovať. Teda právomoci, ktoré má parlament, sa potvrdzujú a ďalej sa ešte posilňujú. Ale to za jednej podmienky a síce, že budúce nastavenie rozhodovacieho procesu na úrovni komisie bude zohľadňovať tieto parlamentné výsady. Teda musí byť jasne stanovené, že buď tu bude e, vykonávací akt, neviem presne z akého článku zmluvy by to e, vychádzalo, alebo to bude e, e, na úrovni delegovaného aktu. My e, to musíme určiť. Ak sa zmení politické smerovanie, budeme mať týmto spôsobom nástroje, ktorým budeme môcť vyvíjať istý tlak. Teda, nemali by sme to vnímať ako ukončený proces. Musíme sa snažiť zlepšiť fungovanie rozvojovej politiky. A to rôznymi spôsobmi, pričom samozrejme chceme posilniť. Isté, že práva dohľadu Európskeho parlamentu. Z tohto ustupovať nechceme, ale nebude to jednoduché. Budeme mať priestor ešte v budúcich fázach si to eh, možno vyvážiť, eh, ako presne sú nastavené existujúce nástroje a potom tie, ktoré sa novo navrhujú. Myslím, že by to bolo veľmi prínosné, aby e, to bolo prehľadné, aby sme mohli jasne určiť, čo by mohlo fungovať lepšie v budúcnosti. Ak dospejeme k záveru, že sú tu aj opatrenia, ktoré by boli kontraproduktívne, je treba to jasne povedať, ale podľa mňa nie je vhodné e, dospievať nejakým záverom. Už teraz sme len e, v začiatočných fázach celého tohto dlhého procesu. Bude si to vyžadovať veľa trpezlivosti, odhodlania A tiež sa budeme musieť snažiť uzavrieť to do konca oktobra. Na to nesmieme zabúdať. Teda je pred nami dosť e, náročné obdobie, tak ako aj doposiaľ napokon. Um, v každom prípade to neznamená, e, že nemôžeme sa dopracovať e, k pozitívnym výsledkom. Máme predsa e, pádne argumenty, ktoré budeme musieť len rázne presadzovať. Ďakujeme pekne. Felix Fernández Šor je riaditeľom na úrovni DGDFko a potom Riberto Geriani Gekondy z SVČ. Chcete sa vyjadriť? Neviem, ktorý z vás by sa rád vyjadril prvý. Nech sa páči, Felix. Ďakujem. Dobrý deň. Aj ja by sa vás všetkých rád pozdravil po letnej prestávke. Ako ste už pomenuli, tento návrat je um, predzvesťou e, e, veľmi náročného, ale zároveň zrušujúceho obdobia. Chcel by som sa ja poďakovať e, za návrh pána poslanca Engela. Chcel by som najskôr pripomenúť, že komisia vynaložila osobitné úsilie v tom, že sa snažila e, zvýšiť e, aspekty SVČ v rozpočtovom náru, ktoré predkladáme. Nede tu len o štruktúru, ide aj o navýšenie prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre externé kroky, najmä čo sa týka rozvoja. Je tam nárast vo výške 92% e, oproti 90%, ktoré sme mali doposiaľ. Myslím teda, že je to dôležité aj vzhľadom na to, čo povedal eh, poslanec Rubich, eh, celkové rokovania o VFR a tiež eh, aký podiel v rozpočte bude mať externé financovanie. Chcel by som okrem toho ešte pripomenúť, že komisia vypracovala dokument vo februári, kde jasne uvádza verejne, že na to, aby sa zachovala miera ambícií do roka 2030 vo výške 0,7 E, kvantita e, cieľa by mala byť 140 miliard, nie 123. Ale isté, že budeme musieť to nejako vyvážiť na úrovni kolegia. Dospeli sme teda k tomuto číslo 123, to už zahrňa aj EDF a je to dosť značné navýšenie. Okrem toho je dôležité, tak ako e, sa to už správne uviedlo, už e, niekoľko desaťročí, e, dokonca si dovolím povedať, už hovoríme o začlenení e, rozvoju fondu do rozpočtu. Poprvýkrát to teraz komisia navrhla, zaviazala sa k tomu aj vo svojom návrhu z roka 2011. Ja som vtedy bol v inej pozícii, sedel som tam, kde teraz sedí Filberto. My sme sa teda tohto svojho záväzku rozhodli držať a už to samo o sebe navyšuje začlenenie, zapojenie parlamentu do externej činnosti o 30 Keďže totiž e, fond EDF bude súčasťou rozpočtu všetky výdavky na subsárskú Afriku, na Karibskú oblasť a taktiež pre oblasti Chomoria. Toto všetko bude podliehať rozpočtovému konaniu a v tom, a to budete o mnoho lepšie než ja, je parlament rozhodujúcim faktorom. Preto rozhodnutie, ktoré sa prijalo na úrovni rady v júni, aby sa zmobilizovali prostriedky z rezervy EDF a aby sa to stalo súčasťou trastového fondu. To by nebolo kompatibilné s riadnym rozpočtovým postupom. Už to samo dokazuje, že tento návrh komisie eh, predstavuje významný prínos a navyšuje eh, sa zapojenie parlamentu do tohto procesu, keďže parlament ako rozpočtový orgán má o mnoho väčšie právomoci v tomto smere. Okrem toho, môžem povedať, že nás teší, že všetci hovoríte, že toto obdobie, ktoré nás čaká, bude náročné, bude zložité, času máme málo, Máme tiež stanovený dosť e, zásadný politický cieľ. Parlament e, sa rozhodol dodržať ho teda tento časový rámec, ktorý si stanovil váš výbor a výbor AFET, čo sa týka spracovania návrhu, e, je taký, že času je málo, ale myslím, že to bude pozitívne, ak sa to podarí splniť. Možno ešte kolega by chcel niečo doplniť. Nech sa páči. Linda and good morning everybody also on my side. Dobré ránko Linda a dobré ráno vám všetkým. My eh, vítame eh, celkové smerovanie eh, toho návrhu správ, ktorý predkladá pán poslanec Engel, predovšetkým prepojenie a previazanosť jednotlivých oblastí našej externej činnosti No a je veľmi dôležité, že sa e, staviame e, veľmi konštruktívne k navrhovanému novému nástroju NDI CI, ako povedal Felix, e, bude menej prostriedkov k dispozícii a, a skutočne to bude mať aj dosah na tie rozvojové nástroje to, čo navrhuje pán Engel, je e, vlastne plne využívať tieto zdroje e, a e, prídavné finančné možnosti na aktivity, ktoré súvisia s rozvojom aj so sprievodnými aktivitami. Myslíme si, že je dôležité reagovať aj na výzvy, ktoré s tým súvisia a spadajú do iných politických oblastí. Navrhovaný globálny nástroj, mm, ktorý by e, e, mal nahradiť tú roztrieštenosť z minulosti, nám umožní rýchlejšie reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce udalosti, e, zohľadniť ekonomické faktory, demografiu, a iné e, aktivity a iné aspekty, napríklad e, určité politické smerovania. Takže to nám dáva veľmi silnú výbavu, veľmi silné e, karty, ako poved, tak povediac. No a Európsky parlament, tak ako už naznačil Felix, bude vlastne zohrávať kľúčovú úlohu VFR v rámci rozpočtu a E, ja zopakujem to, čo tu odznelo z úst e, Leffler pri viacerých príležitostiach. Jednoducho treba e, ťažiť z doterajších skúseností komunikácie s Európskym parlamentom, ako je štrukturovaný dialog, aby sme mali zmysloplný dialog, ktorý prinesie určité výstupy a nemíňať svoju energiu len na nejaké administratívne eh, kroky. Teda z, z našej strany, zo strany komisie ASVČ je snaha zintenzívniť eh, spoluprácu, výmenu stanovisk eh, smerom na EPG. Takže Frank Engels tu nie je, aby mohol zareagovať. Takže 13. septembra je termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov a budeme hlasovať 8. 9. oktobra. 18. bod, 24. konferencia zmluvných strán rámcového dohovoru e, OSN o zmene klímy COP24 Každoročne je táto konferencia organizovaná. Konferencia v Paríži v roku 2015 bola obzvlášť dôležité, pretože e, viedla k schváleniu Parískej dohody. Tento rok e, určitá koncepcia pravidiel uplatňovania Parískej dohody by mala byť finalizovaná. Environmentálny výbor EEP pripravuje určitý e, návrh na uznesenie a my by sme e, mali tiež sa k nemu vyjadriť. E, keďže neexistuje nejaký formálny postup týkajúci sa nejakých podnetov k návrhom u uznesenia a kde uznesenie iného výboru, naši koordinátori sa rozhodli, že uplatnia neformálny postup a, a v podstate e, aj ITRE a my budeme predkladať určité podnety e, k tomuto e, návrhu uznesenia. My sme vlastne pripravili sadu pozmeňujúcich návrhov, je to vlastne elektronický súbor a tento bol rozposlaný všetkým politickým skupinám a s výzvou, e, aby stanovili svoje, svojich tieňových spravodajcov. Ja by som sa teraz chcela venovať svojim pozmeňovacím návrhom. Apelujem na prítomných koordinátorov, že skutočne mali by sme e, e, zostať v rámci mantinelov našej gestie a e, dostala som minule určitú výhradu zo strany endermentálneho výboru, že vyjadrovali sme sa k veciam, ktoré sú mimo našej gestie a vlastne zasahujú už do okruhu environmentálneho výboru. A mali by sme sa pridržať toho, čo nám je náležité. Je tu DG Klima. Asi by bolo dobré zo strany komisie nám prezentovať aktuálne informácie. Ako to vyzerá s E, rozvojovou, e, rozvojovým financovaním e, skutočne pri, každom, pri každej konferencii COP sa zaviažeme k určitým finančným čiastkám a skutočne možno hovoriť, že dosť také rozporúplné je spôsob, akom sa zaučtovávajú tieto vyslovené záväzky. Ďalšej téme, ktorej sa chcem venovať v rámci pozmeňovacích návrhov, sú biopaliva. E, boli také e, prípady v minulosti, keď e, v tých najchedubnejších krajinách boli ľudia presídlení, obyvateľa presídlení, aby sa mohli pestovať biopaliva E, palivové plodiny. Potom e, je tu problematika investičnej banky, e, takže malo by sa skončiť s poskytovaním peniazí na projekty, kde sa využívajú fosílne paliva a skôr sa sústrediť na obnoviteľné. Davis McCallis tu bol a stretol sa s novým koordinátorom OSN pre oblasť Sahelu a e, v podstate e, tam mm, aj vyjadril sa k tomu, e, že chceme, že aj OSN sa chce venovať viac oblasti Sahelu, aj, aj a, mm, 90 energie, energie je poskytovaných mestským aglomeráciám v rozvojových krajinách a práve e, polnohospodárom v tých skôr vidieckých odľahlých oblastiach sa energia nedostáva. Práve tam je potrebné rozbehnúť E, e, ekonomiku. Čiže súčasťou tohto procesu je dostať investície do obnoviteľných energií, aby sa rozbehla ekonomická činnosť v rozvojových krajinách. To sú teda pozmoňovacie návrhy, ktoré e, som ja koncipovala. Skutočne nemáme príliš veľa času. E, určite budete hovoriť s našimi kolegami z environmentálneho výboru. Ešte musíme aj stihnúť stretnutie s tieňovými spravodajcami. Bogdan. Áno, plne e, e, s vami súhlasím, Linda, že sme vystavení veľkému či časovému tlaku, takže musíme zrýchliť naše snaženie. Mm očakávame aj podnety zo strany ostatných tieňových spravodajcích, takže e, e, je určite, e, že náš výbor DV má čo povedať aj pre konferenciu COP. Nemáme teraz veľa času na nejakú hĺbkovú diskusiu a budeme sa pridržiavať e, tej vaše, toho vášho apelu, aby sme sa obmedzili v rámci pozmeňujúcich návrhov na to, čo spadá do našej gestie, gestie nášho výboru. Máme tu e, DG e, DEVKO aj DV, DG Klima. No a veľmi radi si vypočujeme vaše názory, čo tento rok je kľúčové, ako to vôbec vyzerá s tou Parískou dohodou. Pani Elina Bádžam, máte slovo. Ďakujem za slovo. Dobré ráno vám všetkým. COP24 sa blíži a veľmi rýchlo. Už ubehlo temer, e, e, ubehli temer 3 roky od E, Parískej dohody a naše rokovania majú dva dôležité ciele. Poprvé, tak ako povedala pani predsedajúca, tým najdôležitejším cieľom je dohodnúť sa na spôsobe e, uplatňovania, presadzovania Parískej dohody. To znamená dohodnúť sa na postupe, na metóde, na metode, aby skutočne všetci partneri E, Parískej dohody e, mali istotu, že to, k čomu sa zaviazali partnery, to bude aj splnené. A teda je potrebné koncipovať metódu, e, ukotviť tú architektúru, ktorá umožní presadzovanie cieľ cieľ Parískej dohody. Po druhé, chceme mať facilitovaný dialog a chceme e, monitorovať dosiahnutý postup toho, čo sa udialo. Čo sa udialo za tie tri roky od parížského stretnutia? Čo urobili partnery v rámci prípravy, aby boli schopní implementovať ciele, ktoré lídry prezentovali e, na COP21 v Paríži? EÚ e je relatívne v dobrej pozícii v dobrom stave pri obidvoch hlavných cieľoch. Čiže máme už svoje predstavy, svoj mechanizmus, ako chceme e, presadzovať ciele e, Parískej e, dohody a sme pripravení podeliť sa o tieto naše znalosti. No a čo sa týka toho 20-percentného cieľa, my sme skutočne postupili energetický e, balík, balík o obnoviteľných e, energiách, ktorý bol schválený pred letom, e, nám mm, nastavia do veľmi dobrého svetla, takže obzvlášť sa javí, že je realizovateľný ten cieľ 2030. 80 globálnych emisí má byť riežených práve na základe uplatňovania tých záväzkov, ktoré boli vyslovené E, pri e, Parískej dohody. No a čo sa týka tá politická stránka facilitatívneho dialogu, e, to by sa malo teda realizovať v Katoviciach. E, som veľmi rada, e, že výbor DV EEP e sa stavia veľmi aktívne k tejto veci a chce prispieť k tomu uzneseniu, ktoré je teraz koncipované, aj svoje podnety. A to je, bude veľmi prínosné pretože to bude prezentovať reakciu EP na túto záležitosť klim, klimatické zmeny Ehm, samozrejme ehm, e, úzko súvisia s rozvojom. Nemožno hovoriť o e, zabezpečovaní e, trvalo rozvoja bez toho, aby sme neriešili klimatické zmeny a naopak. Klimatické zmeny sa nás do, dotýkajú vo všetkých oblastiach a samozrejme najväčší dopad majú klimatické zmeny na tie najzraniteľnejšie, najmenej pripravené krajiny Afrika, Tichomorie a a potom samozrejme oblasť Karibská. E, financovanie e, tých nástrojov na boj proti klimatickým zmenám je veľmi e, dôležitý aspekt a je to aj prejav solidarity. Je to pomocná ruka predovšetkým pre rozvojové krajiny. E, a, a zároveň je to nevyhnutné a chceme naplniť SDG a chceme aj zabezpečiť prístup k energii a to spôsobom, ktorý je v súlade s klimatickými e, zámermi. EU prijalo viacero e, krokov. Máme, in, máme iniciatívu obnoviteľnej energie v Afrike a, a skutočne tam veľmi úspešne napredujeme. Pri tejto in, iniciatíve naražame na isté výzvy, ktoré súvisia s implementáciou nových metov, ale celkovo vzaté boli sme schopní komunikovať e, úspešne s inými donormi a dopracovať sa k riešeniam, ktoré prinášajú výsledky. Obnoviteľné energie e, sú výzvou nielen pre rozvojové krajiny, sú výzvou aj pre rozvinutý svet e, a predovšetkým aj pre ekonomiky G20. No a čo sa týka financovanie, máme e, tzv. E, tzv. kodanský záväzok 120 e, miliónov do roku 2020. Má to pochádza z verejných zdrojov a príspevkov donorov. Je, je Polutovanie hodné to, že jeden silný donor zmenil svoje smerovanie a mnohí ďalší donory naražajú na určité obmedzenia. My sme presvedčení o tom, e, e, že rozvojové krajiny majú svoje potreby a skupina G77 si to uvedomuje. My e, sme zdvojnásobnili svoje úsilie a chceme s finančnými prostriedkami narábať s maximálnou transparentnosťou. E, my e, veríme, že aspoň ten záväzok 100 miliónov bude e, splnený. A je dôležité zvýšiť predvídateľnosť a transparentnosť. To je náš cieľ, ktorý chceme obhájiť aj na mítingu v Katoviciach. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Ďakujem, to bolo veľmi užitočné informácie, aby máme teraz lepšiu predstavu o aktuálnom stave veci. E, e, veľakrát v našom výbore máme málo času na e, oboznámenie sa s týmito detailami. Pán Antonio, ktorý je z DG DEFCO, DG Klima pouzarili na to, že mali by sme venovať zvýšenú pozornosť novým programom, ktoré sa viažujú na tie nástroje a aby bola istota, že sú financované tie projekty, ktoré prinesú výstupy práve pri, klimatický, pri klimatických zmenám a vstupujeme do toho nového e, obdobia 2020 až 2030 a vieme, že na úrovni OSN e, v, v rámci Parískej dohody sme sa k niečomu zaviazali a to chceme aj splniť. Teda DGDFko, ako participujete e, na úrovni konferencie COP a a či skutočne e, tá, to, čo robíte na úrovni kopčí, je to nejako preklopené aj do našich aktivít. E, budúci týždeň tu budeme mať všetkých európskych veľvyslancov a oni určite e, e, vedia, čo to znamená. E, Paríska dohoda rozmenená na drobné. Klimatické zmeny majú obrovský dopad na rozvoj, rozvoj krajiny. Keď som pred 15, 15 rokmi bola v Kenii, tak videla som, aké obrovské sú dosahy na pastviny a, už a na ich polia E, tu, tí ľudia, tí drobní rolníci sú veľmi prispôsobiví e, vzhľadom na neustále sa meniace podmienky, ale potrebujú našu pomoc. Musíme nejakým spôsobom e, tie, tie dobré nápady, tie dobré myšlienky pretaviť do konkrétnych krokov ktoré sa uplatňujú v teréne. A musí to byť aj preklopené do nového programovacieho obdobia, Pietro Antonio. Dobré ránko vám všetkým. Ja sa veľmi ospravedlňujem za komplikované priezvisko. Viem, že sa ťažko vyslovuje. Ja som z DGDFko. Ja e, ma pracujem v oddelení klimatických zmien a trvalo trvalo udržateľných energetických zdrojov. Uh, Dotknem sa najprv financovania. Hovoríme o programovaní, o záväzkoch, že to treba, e, treba e, zamerať na to, čo sa e, realizuje v DGDFko. V súčasnej dobe vyhodnocujeme, aké potrebujeme peniaze na, na tie aktivity, ktorú, ktorým sme sa zaviazali. Vieme, že 20 by malo byť venované klimatické klímy. Viem, med, e, v období 2014-2017 my sme dosiahli e, cieľ 19 Je to niečo vyše 36 miliard e, za, a to, sú, to je za to už uplynulé obdobie. Viete, že sú rozdiely medzi záväzkom a skutočnými výdavkami, to znamená to, k čomu sa zaviažeme a to, čo sa vlastne minie. E, takže e, a, a musíme si uvedomiť, že, že ten trend je vzostupný a naše projekty sa realizujú a to v zmysle e, viacerých mechanizmov a e, našim cieľom je skutočne zamerať sa na klimatické zmeny. Myslím, že to, čo som povedal, e, že potvrdzuje, že má to vzostupný trend aj na národnej úrovni a zo strany EÚ ten postoj je veľmi dôležitý, aby sme splnili ten záväzok na úrovni 100 miliónov globálne vzaté, e, zďaleka nie sme blízko vytýčeného cieľa, ale aspoň čo sa týka toho európskeho cieľa, sme e, už dosť blízko. Ak hovoríme o preklopení toho nášho záväzku do konkrétnych krokov, myslíme, že je dôležité e, venovať pozornosť budúcemu nástroju externej spolupráce, aby v tom rezonovala Paríska zmluva a jej ciele. Tri prvky, ktoré sú veľmi dôležité, na tie chcem poukázať polovica e, tých e, peňazí, ktoré bolo vynaložených e, v klimatických aktivitách, bolo práve v oblasti opatrení umožňujúcich prispôsobenie sa novým klimatickým podmienkam. A, a v prvej fáze sme vlastne len riešili problémy a teraz e, v tej ostatnej fáze 55%, e, čo sa vynaložilo, bolo venovalo práve na adaptibilitu. E, e, naďalej e, zostáva v našom hľadáčiku vynakladanie finančných prostriedkov aj na riešenie nejakých krizových stavov. Je dôležité mať taký vyvážený mix, teda adaptibilita a riešenie konkrétnych problémov. Okrem toho chceme zabezpečiť dve veci. Hovorili ste o financovanie, financovanie z investičnej banky a e, tam vlastne sa e, využíva ten finančný blending, to zmiešavanie zdrojov. Na jednej strane sú granty, nevratné príspevky a na druhej strane e, je ten blending a vlastne ten nástroj, ktorý má hlavičku blending, nadobúda na význame E, e, ten blending predstavuje e, aj vysoký podiel súkromného sektora. Verejné prostriedky to, by to nezvládli tie nároky. A je dôležité, aby sme mali nejakú, nejakú východziu sumu, ktorá sa môže využiť ako finančná páka na získanie ďalších peňazí. Asi na začiatku sme boli až príliš optimistickí a vlastne teraz sme v procese zreálňovania tých finančných očakovaní. No a máme metodiku, aby sme mohli vyhodnotiť e, celkový dosah toho doterajšieho vývoja. A ak hovoríme o prispôsobovaní sa no-, novej situácii, vieme, že existuje celý rad e, iniciatív a aj e, zdrojov. Samozrejme sú to predovšetkým vlády, ale sú to ďalšie zainteresované strany. Je to občianská spoločnosť, súkromný sektor a je to tá miestna úroveň subjekt, samozpráv, subjektov a samozpráv. A teraz sa nachádzame už v nejakej druhej fáze nášho snaženia. A potom existuje aj e, globálna dohoda starostov miest, ktorá tiež je dôležitým e, partnerom. E, máme aktivity, ktoré vlastne sú zhorad na dol, z úrovne vlády, ale to by nestačilo. Potrebujeme mať aj aktivity, iniciatívy z dola nahor. Ehm, verím, že som zodpovedal vaše otázky. Verím, že bude veľa ešte preberané tu na pôde EP, čo sa týka návrhu budúcich nástrojov a vôbec kontext viacečného finančného rámca je teraz, tak povediať, v procese tvorby. Ďakujem. Ďakujem. V každom prípade bude potrebné, aby sme sa veľmi pozorne venovali v nových nástrojoch klimatickým zmenám. Hovoríte 20 pre klimatické zmeny. Ja som eh, bola tiež štátna zamestnankyňa v minulosti a snažíme sa niekedy niektoré projekty presadiť pre klimatické zmeny a nevždy je to potrebné. Takže je potrebné, aby boli stanovené veľmi presné, konkrétne ciele. Ďakujem za veľmi komplexnú odpoveď od komisie. Nemáme deadline na pozmeňovacie návrhy, ale navrhujem, ak niektoré politické skupiny majú naozaj významné body, eh, tak DAG je zodpovedný, zašlite do sekretariatu na Môžeme stanoviť nejaký neoficiálny termín DAC pre zaslanie tých návrhov. Bolo by dobre dokončiť diskusiu do konca budúceho týždňa, ak sa stretneme alebo ak si uvedomíme, že ešte musíme viacej túto tému prediskutovať, stretnúť sa, môžeme, ale 24. septembra musí byť text definitívny, schválený, tak Takže do konca budúceho týždňa by bolo dobré, aby politické skupiny zaslali svoje návrhy a potom v Štrásburgu ešte budeme mať čas urobiť finálny uzáver textu. Takže piatok 6. september poprosím vás o vaše finálne poznámky, pripomienky a to by sme začlenili. Môžeme to ešte rýchlo prebrať v Štrásburgu. Dobre, môžeme ísť na bod 19. Dodali sme ešte dva body do programu. Vzhľadom na humanitárnu krízu v dvoch regiónoch e, vo svete a radi by sme sa venovali situácii v týchto regiónoch. Poprosím, aby kolegovia z komisie, ktorí sú zodpovední, prišli. Okay, yes, we have, um, we have, um... Dobre. DG Echo je tu. Takže budeme hovoriť o, o humanitárnej situácii v pásme Gazy. Vieme, že je to veľmi znepokojivé obdobie. Situácia je naozaj veľmi zlá. Kvôli bezpečnostným problémom v Gaze bola hranica uzavretá a humanitárna kríza sa zhoršuje. EÚ je významným partnerom pre palestínske orgány. Aj humanitárnej pomoci a vieme, že došlo k určitým škrtom od určitých krajín, hlavne od USA v humanitárnej pomoci a preto sa tešíme, že je tu e, DG Echo, pani Bernardy e, za komisiu, ktorá sa venuje tejto otázke. Ďakujem, hovorí pani Bernardy, že ste nás pozvali. urobím, urobíme aktualizáciu posledných udalostí v pásme Gazy. Priš, boli sme tam koncom júna a mohli sme vám hovoriť vo veľkých líniách usmerniach o humanitárnej kríze. A teraz by sme hovorili o posledných dvoch mesiacoch. E, teraz je tam síce taký pokoj, ale veľmi krehky a situácia sa môže zmeniť. Leto bolo veľmi intenzívne, došlo k e, začiatkom augusta k novým stretom. Viacej ako 150 rakiet bolo vystrelených na Izrael a zasiahnutých bolo 140 cieľov v Gaze, štyria civili boli zabití jedna tehotná mama s deťmi v, Baz, v Gaze e, boli zasiahnuté týmito raketami, takže to bolo veľmi intenzívne a kritické obdobie a obávame sa, že sa dostávame naspäť k otvorenému konfliktu. Ešte aj teraz e, dochádza k manifestáciám každý piatok pri príležitosti uzavretia hraníc za posledné dva týždne e, sa už pri tejto zábrane alebo bariére stretlo menej ľudí, ale e, tiež sa e, pri týchto príležitostiach hádžu koktely Molotov a tak ďalej. Takže od konca marca 177 palestíncov bolo zabitých a takmer 19 e, tisíc ich bolo zranených. K tým nedávnym udalostiam z leta dochádza k čím ďalej tým väčším obmedzeniam prístupu a pohybu osôb. Hlavné eh, prechodné body alebo hranice EREC bol uzavretý od 19. do 27. augusta. Uvidíme, aká je situácia. V minulom roku Rafa, to je prestup do Egypta, 8 týždňov uzavretý, teraz je otvorený. Myslíme si, že takmer 300 palestíncov každý deň prechádza cez Rafa a, 250 prechádza za egyptskú koordináciu, To znamená, ide o neoficiálne veľmi vysoké náklady. 1500 dolárov e, to je cena za cestu do Egyptu a potom treba e, použiť bezpečnostné egyptské služby. Kerem Shalom, to je hlavný prechod pre tovar a služby, ten bol počas dovoleniek uzavretý, znovu bol, bol otvorený 15. augusta. Za jeden mesiac to bolo uzavreté od 9. júla niekoľko výnimiek, keď nechali prejsť lekárske výrobky lieky, lieky a tak ďalej, iný tovar nemohol cirkulovať. Takže tá rekonštrukcia gazy bola ohrozená, ale um, teda situácia sa nevylepšila rovnako. Paliva občas boli uh, prepustené cez tento prechod k čiastočnému otvoreniu došlo koncom júla a 15. augusta sa oficiálne tento prechod otvoril um, lovná zóna, ktorá bola pôvodne 3000 námorných míl, bola obmedzená na 3000 uh, námorných míl. Táto kríza zaznamenáva ďalšie problémy, hlavne nedostatok elektrickej energie, dochádza k veľným problémom v dodávkach energie. V auguste bola dodávka stabilná, ale veľmi nízka, 4 hodiny denne. Izrael je v súčasnosti jediný zdroj. 120 MW denne a teda 20. augusta to bolo uzavreté a bolo požiadané, aby sa okamžite financovalo a pomohlo tejto zóne naliehavými dodávkami um, palív, aby mohli do konca roka nejakým spôsobom fungovať. Mohli by ste hovoriť trošku pomalšie, pretože tlmočníci naznačujú, že sa to nedá tlmočiť. Čítate veľmi hustý text, veľmi rýchlo. Bolo by dobre, keby ste išli pomalšie, keďže je tam veľa čísel a mien a tak ďalej. Máme dostatok času. Viacej ako 300 bodov a 300 miest závisí od dodávok palív. Je 14 verejných nemocníc v Gaze, ktoré síce majú paliva, a dostali ich, ale 4 hodiny energii denne, tak potrebujú samozrejme generátory, aby mohli elektrickú energiu produkovať počas zvyšku dňa. Paliva, ktoré prišli od OSN, ale tento, e, tieto zásoby sa už míňajú. 4800 pacientov závisí od inštalácií, ktoré samozrejme potrebujú elektrickú energiu a títo pacienti potrebujú asistenciu každodennú. Tisícky osôb chodia do nemocníc, ktoré potrebujú um, ehm, mm, liečenie a teda oni sú tiež postihnutí. Tu máte prehľad toho, ktoré sú tie prechodné body pre tých, ktorí nepoznajú pásmo gazy, aby ste videli, kde je RS, kde je RAFA pre peších a Kerem Šalom pre tovar a humanitárnu pomoc. Tam vpravo vidíte, aké sú tendencie porovnanie medzi rokom 2017 a teraz v Erezi v porovnaní s rokom 2017 sa situácia trochu vylepšuje, ale 2017 rok bol najhorší rok, pokiaľ ide o slobodu pohybu osôb, takže um, ten graf trošku zavádza. Ale v každom prípade aj teraz je situácia taká, že uh, je tých možností oveľa menej, než je potrebné, či už ide o zdravotníckú pomoc, lekárskú pomoc, či už o palestíncov, ktorí chcú cestovať z obchodných či iných dôvodov, a Kerem Šalom, tam vidíte graf, tam je tiež jasná tendencia, znižuje sa počet posôb. Nemám tie augustové čísla, ale e, tá tendencia je negatívna a naďalej pokračuje. Jedno číslo, ktoré by vás mohlo zaujímať, to je lekárska starostlivosť ľudia sú zasielaní do zahraničia, treba urobiť e, žiadosť, potom sa urobí analýza izraelských orgánov a 13. augusta 245 pacientov e, podalo túto žiadosť, 25 e, bolo prijatých, 38 odmietnutých, takže došlo k nárastu táto miera odmietnutia žiadosti je veľmi vysoká. Ostatní pacienti to sú žiadosti, ktoré neboli vybavené. Ak sa pozrieme na tieto lekárske žiadosti, tento týždeň Najvyšší izraelský súd vydal rozhodnutie mm, na základe žiadosti ľudskoprávnych organizácií a Izrael by mal umožniť pacientom eh, z pásma Gazy prístup eh, k lekárskej starostlivosti v zahraničí. Doteraz sa robila politika, že bol zakázaný prístup k lekárskym eh, službám tým ľuďom, ktorí boli nejakým spôsobom napojení na Hamas. A teraz sa pozrieme na okamžitú humanitárnu pomoc a potreby, kombinovaný efekt e, plus dodatočné obmedzenia v prechode hraníc a pokiaľ ide o cirkuláciu tovaru v Gaze spôsobuje, že je tam skutočná blokáda a má to humanitárne dôsledky, veľký počet e, obetí 18 tisíc e, zranených, ktorí potrebujú lekárskú pomoc. Tu máte e, rôzne čísla, ktoré sa týkajú zranených, či už mužov, žien a tak ďalej. Podľa OSN v polovici júla 59 zranených e, boli zranení dolných končatín podľa informácií e, lekárov bez hraníc v tomto pásme sú e, veľmi e, vážne zranení pacienti a títo ľudia budú veľmi pravdepodobne dlhodobo handicapovaní, ktorí budú potrebovať viaceré operácie, ktorí budú potrebovať veľmi dlhú rekonvalescenciu. Rovnako sa šíria infekčné ochorenia a infekcie. A teda infekcie pri týchto pacientoch samozrejme je zvýšené riziko, potom je tam zdravotnícky systém sa rozpadáva, ale e, je to dlhodobá tendencia, ktorá sa týka nielen humanitárnej pomoci, ale aj základnej lekárskej starostlivosti. Tento problém však už trvá niekoľko rokov a bohužiaľ sa rozvíja. Samozrejme má to dopad aj na ekonomický vývoj tohto pásma. Je tu nedostatok základných liekov, špecializovaného lekárskeho personálu. 40 základných liekov už nebolo e, k dispozícii, 48 liekov e, proste sa znižuje neustále počet liekov a ich disponibilita od polovice júla. 7500 nenaliehavých operácií bolo presunutých na neskôr, pretože čím ďalej, tým viacej pacientov, ktorí potrebujú naliehavú lekárskú starostlivosť. Keďže je nedostatok elektrickej energie, tak pacienti sú zasielaní domov, napríklad v stredu, preto sa e, očakáva, že v piatok príde ďalšia vlna zranených, takže situácia je naozaj veľmi vážna. O elektrickej energii som už hovorila, jej nedostatku. To samozrejme vplýva aj na disponibilitu pitnej vody. 97 vody v Gaze je nepitnej, vodu treba nakupovať a treba rátať s medzinárodnými organizáciami. Sú tam vysoké e, sanitárne a environmentálne rizika e, v súvislosti s odpadovými vodami. Tu odpadová voda bola toto leto neustále vypušťaná do mora. Viete si predstaviť, aké to má dôsledky. Potom je tu aj kríza nedostatku e, hotovosti a teda to spôsobuje zníženie kúpy schopnosti a čím ďalej, tým viacej rodín je v situácii chudoby. Miera chudoby bolo 53% podľa e, štatistík a toto číslo sa zvýšilo, pretože v roku 2011 to bolo 38 a viacej ako polovica obyvateľov pásma Gazy je považovaných za chudobných. Miera nezamestnanosti bola 40 ale teraz keď sa pozrieme u mladých je to až 60 takže situácia je naozaj veľmi znepokojivá. Ešte predstava o tom, aká je medzinárodná reakcia je to 550 miliónov dolárov, čo sa týka humanitárnej e, pomoci. Vidíte tu uvedené percento financovania, ktoré je naďalej príliš nízke. Vzhľadom na to, že 36 e, je priemer humanitárneho odvolacieho financovania v krízových krajinách. Potom sú tu ďalšie e, žiadosti, biela kniha Eh, ktorú spustil eh, Ošama a OSN. Tu sa žiada 33,8 eh, miliónov dolárov od marca do decembra pre operácie na záchranu života. Spravidla to súvisí s nárastom obete v Gaze. Ešte stále 21 miliónov dolárov potrebujú do decembra. Ďalej tu UNRWA. Keď sa len pozrieme na naliehavé núdzové žiadosti, toto vypršalo v júni. Teraz už je to mimo rozpočtového plánovania, toto financovanie núdzových potrieb. To sa týka napríklad eh, distribúcie potravín, eh, eh, núdzových foriem zdravotnej starostlivosti a podobne. Teda pre Palestínu tu ešte stále potrebujú 45 miliónov dolárov, aj iba samotnú, pričom väčšina z tejto sumy je potrebná pre gazu ďalej. VFP, tam je nalevo potrebné 10 miliónov dolárov na to, aby sa poskytla pomoc najodkázanejším domácnostiam, ktoré nezahrňajú utečencov spravila po väčšine v Gaze. A teraz e, súhrn našej pomoci, čo sa týka humanitárnej pomoci Gaze, EÚ sprístupnila 20 miliónov eur v roku 2017. Suma v roku 2018 je na úrovni 24 miliónov, pričom väčšina e, ide do Gazy. E, teraz sa prejednáva ďalšie navýšenie pomoci pre gazu. Prioritné sektory sú naďalej rovnaké, ktoré sme už spomenuli, teda zdravotná starostlivosť, e, voda, sanitácia, taktiež núdzová pripravenosť, ale je tu aj istá zmena oproti minulosti. Chceme e, sa opäť venovať viac núdzovým formám pomoci vzhľadom na akutnosť situácie. A keď sa pozrieme na rozvojovú e, pomoc, viac ako 146 miliónov eur bolo vyčlenených pre gazu tento rok. Ďakujem. Thank you very much. You paint a pretty bleak picture of the humanitarian... Ďakujeme pekne za to, že nám poskytujete takýto jednoznačný prehľad o situácii v Gaze a taktiež o formách pomoci, ktoré Európska únia poskytuje. Je to vysoko relevantné vzhľadom na to, že eh, Spojené štáty sa rozhodli presunúť svoju eh, ambasádu, svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema. Situácia ešte vyhrotila má to dopad na rozpočtové výdavky, ale tiež to súvisí s tým, ako je možné túto pomoc dostať priamo na miesto. Situácia je naozaj veľmi, veľmi um, nepriaznivá. Teší ma veľmi, že tu máme medzi nami kolegyňu Margaret Auken, ktorá je podpredsedničkou delegácie pre vzťahy s Izraelom a Palestínou. Pardon, delegácia. Prečítala som to úplne zle. Prečítala som to nesprávne. Myslela som si, že je to delegácia pre vzťahy s Palestínou. Ak sa nemýlim, nepodarilo sa vám navštíviť Gazu. Vy nám to všetko poviete. Tiež nám približíte, aké kroky delegácia prijíma eh, v otázkach humanitárnej pomoci. My sa teda zameriavame predovšetkým na humanitárnu pomoc. Ďakujem pekne. Ešte stále sme politický orgán, nie sme orgán humanitárnej pomoci, musíme teda zohľadňovať aj politické aspekty nie, nepodarilo sa nám neurodenejšie delegácie vycestovať do Gazy. Ja som tam bola naposledy v roku 2009 a v roku 2010 sa mi tam podarilo dostať okľukov. Odvtedy sme nemali povolený vstup. Podľa mňa je to nepriateľné. Parlament by mal byť o mnoho ráznejší v tom, ako to kritizuje, že nemáme možnosť sa presvedčiť o tom, aká situácia je priamo na mieste. Ja som tam už bola mnohokrát v minulosti, dosť toho teda viem o tom, aká tam je situácia. A z toho, čo som sa dozvedela, môžem len podporiť to, čo teraz eh, uviedla zastupkynia Echo. Je to katastrofálna situácia. Ešte by som doplnila, že hlavnú zodpovednosť nesie Izrael, ktorý okupuje toto územie. Eh, je to vlastne obsadenie tohto územia, takáto je realita v Gaze, ale tiež eh, je to zodpovednosť palestinskej samozprávy. Podľa mňa je nepriateľné, aby táto situácia v oblasti dodávok plynu, elektriny sa používala na, elektri- na, pardon, na politické účely zo strany palestinskej samozprávy. To je podľa mňa potrebné dodať, pretože to súvisí s celým kontextom v septembri, keď vycestujeme do Palestíny, na to poukážeme v kontaktu s palestinskou samozprávou, totiž to podľa nás je to nepripustné. A ešte jedna poznámka. Pomoc sa musí navýšiť, pretože situácia naozaj je dramatická, ale nesmieme zabúdať na to, aké sú základné pravidlá na poskytovanie humanitárnej pomoci v EÚ. Mali by sme to zmeniť na rozvojovú pomoc, ale pokiaľ nie je možnosť poskytovať ro, teda zaistiť rozvoj e, nie z dôvodu, dajme tomu, zemetrasenia či iných prírodných katastrof, ale z dôvodu obsadenia nie je možný akýkoľvek rozvoj. E, všetko je uzavreté, ako tu jasne zaznelo. E, pohyb nie je umožnený ani podnikom. Tovaria služby nie je možné e, zaistiť ich pohyb. Vlastne zaobchádzame s gazou horšie ako s inými. V gaze Ľudia žijú pomaly v klietkách a my tu hovoríme o tom, koľko potravín potrebujú, e, koľkokrát sa im majú čistiť tieto klietky a to je podľa mňa úplne nepriateľné, nepripustné. Musíme teda žiadať o to, aby delegácia parlamentu mala prístup do Gazy, aby sa mala možnosť presvedčiť na mieste o tom, aká je situácia, ale tiež si to vyžaduje politickú vôľu, napríklad od e, Federiky Mogherini, Mogheriniová sa vlastne tiež e, prispôsobila e, tomuto e, zmýšľaniu. Netýka sa to len Rafi, týka sa to aj iných hraničných priechodov, ktorými prechádzajú tovary. Nemali by sme sa na to pozerať len cez prízmu toho, že Izrael prenechal gazu Egyptu. Nie, nie. Celý svet to uznáva tak, že Gaza je súčasťou Palestíny a je potrebné, aby tam bolo prepojenie. A ja si myslím, že dokážeme vyvinúť o mnoho väčší tlak. Ja netvrdím o tom, že by sme mali niekoho trestať, uvaľovať sankcie. Nie, nie, to nikam nepovedie. Ja nehovorím o sankciách, hovorím o tom, že by sme mali využiť politické nástroje, ktoré máme k dispozícii tu v parlamente, a ktoré má k dispozícii aj komisia. Mali by sme samozrejme sa na to pozrieť aj cez dohodu o partnerstve. Je tam článok 2, ktorý je relevantný. E, to je prioritne humanitárne právo. To naďalej platí na základe dohody o partnerstve to je teda právny prostriedok, ktorý máme k dispozícii, ale okrem toho viackrát sme tu v parlamente prijali výzvu na to, aby sa jasne rozlišovali veci tak, aby Európska únia sa zaoberala Izraelom a nie okupovanými, okupovanými územiami a všetky eh, oznámenia, nielen čo sa týka eh, označovania výrobkov, všetko. Týka sa to všetkého, aj vzdelávacích programov eh, by sa malo v tomto duchu rozlišovať. Nie je to o sankciách, podľa mňa je to hamba, že sme sa rozhodli nevykonať tieto kroky vo vzťahu k Palestíne. A je zaražajúce, že vo vzťahu k Gaze to platí. A ešte posledná poznámka. Keď sme prijali posledné uznesenie, aj tam sa eh, rozhodlo, že sa príjme stratégia rozlišovania. a To sa prijalo veľkou väčšinou v parlamente a tiež e, rezolúcia OSN e, v decembri 2016 2034 e, aj tam sa spomína takýto model, ktorý by sa mohol využiť. Teda nevyužívame ani prostriedky, ktoré máme k dispozícii ako nástroje a to podkopáva dôveryhodnosť Európskej únie. Ak by sme využili prostriedky, ktoré máme k dispozícii, e, bolo by to efektívnejšie. V iných prípadoch siahame dokonca až na sankcie. A v tomto prípade e, sa snažíme byť e, zdvorili, prižmurujú sa oči tu a tam, ale to je nepripustné. Musíme zaujať celostnú stratégiu, preto chcem požiadať, aby sme vyzvali spoločne Federiku Mogherini, aby zaujala o mňo ráznejšie stanovisko. Je naozaj veľmi smutné, že táto situácia pretrváva už tak dlho. Musíme prejaviť podporu e, tým, ktorí žijú v Gaze, e, v Palestíne, ktorí sa snažia zmobilizovať e, nenásilné formy odboja. Naozaj je nepripustné, že neuznávame, že títo neozbrojení ľudia sú vlastne vraždení, oni protestujú, protestujú proti okupácii Gazy, sú to civilisti, neozbrojení civilisti a strieľa sa na nich. E, to je nepripustné, e, je to v hlbokom rozpore s našim demokratickým presvedčením. Mohli by sme teda toho urobiť o mnoho viac, e, než robíme. Máme na to prostriedky, máme na to silu a je to naša morálna povinnosť urobiť to. Thank you. Ďakujeme pekne za tieto slova. Viem, že Enrique Guerrero Salom je súčasťou vašej delegácie a on sa chystá vycestovať do Palestíny. On je hovorcom nášho výboru v oblasti humanitárnej pomoci teda predpokladám, že keď Enrique sa vráti, aj on sa možno k týmto témam vyjadrí. Celkom iste sa stretne s zástupcami UNRA aj ostatnými. Ešte by som dodala, myslím, že by sme mali za každým pochváliť UNRA, pretože vlastne dôvod, prečo na tom záleží, keď jedného dňa, verím, sa dopracujeme k palestinskému štátu. Jedine UNRWA dokáže zaručiť, že neskončí všetko v krvi prelievaní. UNRWA sa naozaj snaží zameriavať sa na vzdelávanie, na výchovu mladej generácie v Gaze. Samozrejme, vyžaduje si to školy, infraštruktúru, Áno, betón sa dá použiť na rôzne účely, ale je naliehavo potrebný práve na eh, stavbu škôl. Musíme teda UNRWA všemožne pomáhať. UNRWA je eh, naozaj eh, už veľmi vyčerpaná. Prostriedky, ktoré mali k dispozícii, sú vyčerpané. Myslím, že nie je nepripustné, ak zaznievajú hlasy z Európskeho parlamentu, že UNRWA údajne pomáha teroristom. To vôbec nie je pravda. Neviem, či sa ešte niekto z kolegov chce vyjadriť ku Gaze. Kolega Celer, nech sa páči. Ja súhlasím plne s tým, čo tu zaznelo. Nemáme dôvod zasielať tam 100 milióny humanitárnej pomoci, ak sa z politického hľadiska nič nezmení, tak to nepriniesie žiadny výsledok. Práve naopak, situácia sa bude ešte ďalej zhoršovať. Hovoríme často o terorizme, o príčinách terorizmu, proti ktorým chceme bojovať a tam to je jedna z príčin terorizmu. Mladí ľudia vlastne sú motivovaní, e, sú navádzaní na terorizmus. Podľa mňa je to veľké zlyhanie OSN. OSN totiž nesie zodpovednosť za to, aby v tomto regióne panovali spravodlivé pomery. Naďalej inak bude platiť, že Trump, a Netanyahu budú hrať svoje hry a to e, na osudoch e, ľudí nielen v pásme Gazy, ale celého regiónu. Myslím, že musíme jasne e, uznať, že týmto ľuďom je treba pomôcť, musíme nájsť spôsob, ako sa k týmto ľuďom dostať, ale zároveň Európska únia spoločne s inštitúciami na európskej úrovni, ale najmä s členskými štátmi jednotlivo sa musí zasadzovať za to, aby sa konalo priamo na mieste a aby tí, ktorí na mieste pôsobia, aby si uvedomili svoju humanitárnu zodpovednosť, aby tam nehrali svoje jednostranné politické hry. S týmto plne súhlasím, tak ako sa to už uviedlo. Ďakujeme. Nezazneli žiadne otázky na adresu DGECO, teda týmto sa DGECO chcem srdečne poďakovať za prezentáciu. Neviem, či chcete niečo dodať k tomu, čo tu zaznelo Nezachytila som žiadne priame otázky na komisiu. E, sú to samozrejme veľké politické témy. Budeme sa im musieť zrejme venovať aj na úrovni politických skupín, nepochybne. Aj to súvisí s niektorými problémami v Gaze. Chcem sa ešte raz teda poďakovať DG Echo za túto prezentáciu. Budeme naďalej situáciu monitorovať. Teší nás, že Komisia úzko spolupracuje s UNRWA a s ostatnými aktérmi, aby sme e, veci pohli vpred, e, ak by sme mohli pomôcť aj my, e, informujte nás. Ďalej prejdeme k bodu 20. A síce ide o monetárnu situáciu a nútené presídlenia vo Venezuele a v celom regióne. To je ďalšia oblasť, ďalší región sveta, kde je humanitárna kríza E, sa postupne e, čoraz viac vyhracuje, najmä v priebehu letných mesiacov. Ja som e, počula veľmi znepokojivé informácie na BBC začiatkom tohto týždňa. Bola to reportáž o žene, ktorá prevádzkuje kaviareň na hranici s Kolumbiou a tam hovorila o tom, že ženy a deti prichádzajú vyhľadované do jej kaviarne, že situácia sa neustále ďalej zhoršuje. Nebudem k tomu nejako zlhavo uvádzať e, úvodné slovo. Máme tu kolegov, ktorí vycestovali do Venezuely. Tereza, e, aha, ty musíš odísť, dobre, takže e, aj keď DG Echo malo dostať slovo na úvod, neskôr by som dala slovo Tereze. Veseril tá sa chce vyjadriť a musí odísť, aby stihla lietadlo. Takže po DG Echo, dobre, dáme slovo DG Echo a potom. Aha, kolega Feria až po DG Echo. Ďakujem pekne, len naozaj veľmi stručne. Nepochybne komisia to všetko vysvetlí, aj ostatní kolegovia. Chcela by som len uviesť, že... Prejdem do španielčiny. Humanitárna kríza vo Venezuele je výnimočná Svetová organizácia pre imigráciu konštatuje, že je to najväčší exodus, ktorý zaznamenávame v súčasnosti 2,5 milióna utečencov, ktorí prichádzajú do Peru, Kolumbie, Brazílie, Ekvadora. Dochádza k prípadom xenofóbie na brazílskej hranici, kde utečenci sú ohrození na živote Dochádza na, naozaj k neuveriteľným prípadom. Ide o humanitárnu krízu, ktorá vyplýva z krízy politickej a nevidíme žiadne riešenie, pretože všetky uznesenia aj v Európskom parlamente alebo rezolúcie medzinárodného spoločenstva, tak eh, nikto na ne nereaguje. La podpredsednička Venezuely konštatuje, že v súčasnosti vo Venezuele nie je hlad, že situácia je v poriadku, pod kontrolou, ale my vidíme fotografie 70-ročných eh, žien, ktoré sa snažia kojiť malé deti, naozaj detičky eh, z mm, s takými nožičkami. E, proste e, vidíme, že je to bohatá krajina, ktorá zažíva hroznú situáciu. Nie je možné s nimi kontaktovať, pretože sociálne siete aj e, tlač sú obmedzené, majú obmedzený prístup, takže neumožňujú nám ani len zasielať financie ale tých financií je potrebných viacej, ale treba ukončiť e, s tým, čo je koreň problému, e, príčina, pretože nie je predsa možné, aby sme neustále umožňovali alebo vysielali peniaze, ktoré sa potom aj tak nepoužijú správnym spôsobom. Potrebujeme rozhodnejší postoj, ísť cestou sankcií proti tomuto politickému systému, ktorý spôsobil humanitárnu, politickú aj ekonomickú, sociálnu, bezprecedentnú krízu, ktorá vplýva nielen na Venezuelu, ale na celý latinskoamerický kontinent. Mrzí ma, že musím odísť. Prenechávam slovo kolegom a komisii a naďalej budeme veľmi intenzívne pracovať, ale ja by som chcela podporiť venezuelskú komunitu vo svete, či už v Európe alebo v okolitých susedných krajinách okolo Venezuely a povedať im, že nie sú osamotení a že pretože to, čo zažívajú, je naozaj nepriateľné. Ďakujem. E, ďakujem, dal som vám priestor, pretože viem, že musíte odísť. Teraz dostane slovo DG Echo a potom kolegovia hovoril som e, s komisárom Stelinizistom a e, on ma upozornil na e, závažnosť tejto krízy, že skutočne bol sám šokovaný skutočným stavom. Pani Irene Horejs z komisie. Dúfam, že som dobre vyslovila vaše meno ste skutočne veľmi správne ste vyslovili moje meno. Ja som na čele útvaru e, zodpovedného mimo iné za e, Latinskú Ameriku v rámci DGCO. Chcem sa poďakovať e, za váš záujem tohto výboru a vôbec Európskeho parlamentu. Musíme si uvedomiť, že Venezuela sa skutočne zmieta v humanitárnej kríze a e, zatiaľ e, Európa nevenovala až takú náležitú pozornosť tejto kríze. A my skutočne vítame e, to, že EP misia bola vo Venezuela aj na hraniciach a videli stav veci. Ja by som chcela e, svoj prejav štrukturovať do troch bodov. Po prvé, humanitárna situácia vo Venezuele. Po druhé, situácia v susediacich krajinách, dôsledky migrácie, e, teda masívny exodus venezuelčanov do susediacich krajín. A tretí bod, čo sme urobili, čo robíme E, takže začneme situáciou vo Venezuele. Ja, ja doplním slova e, poslankyne, e, ktoré práve odzneli. Venezuela je krajina, ktorá má bohaté prírodné zdroje, predstavovala jednu z najstabilnejších demok- demokracií v Latinskej Ameriky a v podstate dlhodobé ekonomické, e, zlé ekonomické hospodárenie sa ocitla na kolenách. Dve tretiny venezuelčanov nemá na potraviny a údaje, ktoré uvediem, sú údaje, ktoré e, vychádzajú e, z národných zdrojov z Venezuely z roku 2017 a odvtedy tá situácia sa ešte viac zhoršila dve tretiny Venezuelčanov nemá na potravinu potraviny, e, e, nedost, e, nedostatok výživy, znamená, že 16 populácie je podvyživených. Drvá väčšina detí nenavštevuje školu, pretože nemá potraviny, odev, možnosti E, dostať sa do školy. 90 nemocníc nefunguje, pretože nemajú e, vybavenie, dodávky e, liekov, liečiv, nemajú elektrinu, často vodu. Jednoducho pacienti sa často ani nemajú ako dostať do nemocnic. Hovoríme o hyperinflácii. Tá narastala astronomicky počas posledného roka aj pol a v podstate e, e, bežný plat venezuelčana je taký, že dokáže za tie peniaze nakrmiť svoju rodinu len niekoľko dní. Majú e, vlastne potravinové lístky, potravinové, potravinové kupony ktoré sú im distribuované. Počas ostatného mesiaca tá situácia sa dramaticky zhoršila, pretože došlo k devalvácii meny e, e, bol uvedený do života nový ekonomický palík, to na, e, mm, toto vymyslel prezident Maduro a tento ekonomický balík úplne a e, okresal e, aj tie zvyšné peniaze, čo ľudia mali. Dve tretiny ľudí nemá na potraviny. Ku koncu tohto roku, to, to bol stav ku koncu minulého roku, dnes je to ešte horšie. No a toto všetko poviedlo e, poviedlo k, počas ostatných rokov k masovému odlivu exodusu venezuelčanov do ne, susediacich krajín. E, začalo to ľuďmi strednej triedy. Bohatší ľudia, ktorí má, majú viac majetku, už odišli z Venezuely od začiatku tohto roku. Je to, je to masovný exodus chudobných a veľmi chudobných. 1,5 milióna venezuelčanov odišlo zo svojej krajiny za ostatný rok aj pol a skutočne tieto čísla neustále výrazne rastú. Kolumbínske hranice sú preťažené, tisíce ľudí každý deň sa snažia dostať do Kolumbie. E, e, preto jeden z možných spôsobov prežitia je vlastne prechádzať cez hranicu a vrácať sa 1,6 venezuelčanov E, dostalo oficiálne od kolumbijskej vlády tzv. E, karty, e, hraničné karty, to umožňujú prekračovať hranice, čiže máme ekonomických utečencov 1,5 milióna v Kolumbii, 400 tisíc ľudí, tisíc ľudí ostatnom čase z Venezuely. E, konkrétne čísla teraz uvidím v Kolumbii. Máme oficiálne registrovaných 900 ľudí plus 1, mili- plus 1 milión, ktorí sú už v štáte 1,6 milióna, ktoré majú vlastne túto hraničnú kartu, ktorá možno umožňuje jasný prechod. Venezuela, Kolumbia, e, Ekvador. 547 tisíc vstupov venezuelčanov za rok 2018 okolo 100 tisíc ľudí, venezuelčanov, ktorí sú oficiálne registrovaní ako utečenci, ako ekonomickí migranti v Ekvadore a väčšina z nich, väčšina novovstupujúcich venezuelčanov vstupuje do Peru a Chile. Peru malo 400 tisíc vstupov za rok 2018, to je číslo k, k júlu 2018. Ďalšie číslo Chile 150 tisíc nových vstupov v roku 2018 a 100 e, tisíc už tam mali e, v minulom roku Brazília, okolo 70 tisíc za tento rok koncu minulého roku tie susediace krajiny e, e, mali postoj pomerne e, vítajúci, otvorený, to znamená, tie susediace krajiny prispôsobili svoje právne mechanizmy aby mohli udelovať špeciálne víza, pracovné e, povolenia e, venezuelčanov, ktorí vstupujú do ich štátu. E, ale za ostatné mesiace počty venezuelčanov tak exponenciálne narástli, že e, sa začínajú prejavovať sociálne nepokoje, sú xenofobné protesty v týchto susediacich krajinách. To znamená, že sa sprísnili hraničné kontroly. E, teraz e, väčšina týchto susediacich krajín žiada platné pasy ktoré musia mať venezuelčania, chcú prekročiť hranice. Venezuelské pasy k tým je temer nemožné sa dostať, pretože <laughs> nie je papier, nie sú tlačiarne, nie je e, e, elektrická energie, takže jednoducho dopracovať sa k pasu je čosi finančne nedostupné pre bežných venezuelčanov. E, väčšina ľudí, venezuelčanov, teda nemá pas. O, o, UNHCR e, hlásilo minulý týždeň, e, že e, vlastne títo venezolčania sa snažia dostať do súdec susedných krajín, pre všetkým do Peru, kde majú veľmi flexibilný trh práce a títo venezuelčania, ktorí sa snažia prekročiť hranice, vlastne zostali trčať v hraničnom pásme. Kolumbia je e, e, v zúfalom stave, pretože, e, pretože tí, ktorí chcú prekročiť hranice, vlastne sú chodci, nemajú na to, aby využili nejaký dopravný prostriedok, dopravný prostriedok a zvlášť sú ohrozené deti, mladí chlapci, ženy, čiže tí stávajú. E, ľahkými obyťami rôznych foriem vykorisťovania pracovného, sexuálneho, e, kriminálneho a tak ďalej. E, to sú jednoduché tie, tie problémy, v ktorých sa zmietajú zraniteľné osoby. V Kolumbii tieto toky destabilizujú ten mierový proces. A viete, že v Kolumbii aj toto stojí na vratkých nohách. Niektorí mladí venezolčania sú cieľom náboru do eh, kriminálnych gengov, eh, eh, pašovateľov drog a rôznych iných kriminálnych zoskúpení, Susediace krajiny vyzývali už viackrát e, e, k medzinárodnej podpore. Spojené štáty e, tiež sa vyjadrili vyjadrili veľmi zásadný postoj. Ekvador e, e, e, vyzýval k zorganizovaniu medzinárodnej konferencii, ktorá by mala pomôcť riešiť túto krízovú migračnú situáciu. Teraz som na poslednom bode, čo ako sa my snažíme pomôcť. Ekvador už pred dvoma rokmi sa snaží väčší riešiť vo Venezuele. To znamená v malom rozsahu a mm, aj my sme sa snažili podporovať e, venezuelský projekt Charitasu so zameraním sa na dodávky potravín, výživy. Tam sme investovali napríklad minulý rok 2 milióny, podporovali sme Červený kríž a e, spolu s UNHCR, IOM a e, niektorými občianskými organizáciami, mimovládnymi organizáciami, e, aby sme skutočne podchytili humanitárnu sieť vo Venezuele. Jeden z tých problémov, ktorý máme vo Venezuele, a to hatí cestu poskytovania pomoci. E, Venezuela bola vždy bohatou krajinou, preto tam nemajú e, vlastne nejaké zázemie humanitárnych organizácií neboli potrebné. Takže vlastne vytvárame takúto humanitárnu sieť, poskytovali sme e, e, podporu, ochranu, e, dodávky potravín. Po návšteve komisára Stylianidisa aj v Kolum- do Kolumbie sme mobilizovali 5 miliónov z rezervy DG ECO a v podstate mm, my sme E, podporili e, aktivity vo Venezuele aj v susediacich krajinách, napríklad v Kolumbii. Kolumbia skutočne sa snaží riešiť situáciu na hraniciach a takisto aj v regiónoch, ktoré sú kolumbijské regióny, ktoré e, poskytli útočisko týmto utečencom. Takisto sme poskytli peniaze Červenému krížu v Ekvadore a e, bolo potrebné vytvoriť akési záchytné vstupné tábory pre týchto migratov, takže našu podporu v Ekvadore sme zamerali týmto smerom. My sme e, takisto e, podporovali spolu s IOM dianie v tom hradičnom pásme Ekvadoru. No a čo je veľmi dôležité si povedať, je to, že je dôležité pomáhať Venezuele. Uvedomujeme si, že venezuelská vláda nikdy ne, nepriznala to, že majú humanitárnu krízu, nikdy sa neobrátila na e, medzinárodnú komunitu so žiadosťou o pomoc. E, v podstate tá, e, je to také, je, je tam veľmi ťažká komunikácia, veľmi ťažko sa tam komunikuje, pracuje s vládou, ale zatiaľ všetko, čo sme urobili, sa urobilo transparentným spôsobom a naši miestni partnery dokázali dokázali pracovať s, e, bez toho, aby im niečom bránili miestne samozprávy, bez toho, aby zasahovali e, do týchto snažení miestne samozprávy. To považujeme za veľmi slubné a, a pri našom úsilí sme sa snažili zostávať e, zostávať skutočne v, tej, v tom teréne, na tej najnižšej úrovni. A v máji e, roku 2018 e, sme spolu s DEVKO a z FEI sme pracovali na venezuelskom kompakte, to znamená zlúčiť, zhromažďovať zdroje. DEVKO má väčšie problémy e, pracovať v Venezuele, pretože musia komunikovať priamo s vládou v Kolumbii. Sme sa takisto snažili dosiahnuť e, taký e, dôslednejší rámec a vôbec sieť pomoci. No a vzhľadom na e, tie obrovské potreby, či vo Venezuele alebo v susedných krajinách, e, to, čo robíme, nestačí. Treba toho robiť oveľa viac. Ďakujeme pekne e, za podanie takého komplexného obrazu situácie vo Venezuele. Myslím si, že poprvýkrát hovoríme o humanitárnej kríze v tomto výbore. A, a, a ako mi povedal pán komisár, že bol zhrozený z toho, čo videl. No a, a dám slovo kolegom, e, Jose Farier z EPP a potom ďalší z ALDE a tak ďalej. Ďakujem za slovo, ďakujem za to, že ste e, vôbec otvorili diskusiu na túto dôležitú tému ja som bol členom jednej z delegácií, ktorá navštívila Venezuelu a humanitárnu krízu. Ja som bol v Kukuta, to je na hraniciach s Venezuelou, to je na hraniciach kolumbijsko-venezuelských. Viete, bolo, bolo to veľmi náročné pozerať sa, pozerať sa e, na to, čo sa tam deje. Človek, ktorý sa pozerá na iných ľudí e, v absolútnej núdzi. E, boli tam deti bez rodičov. E, boli sme tam aj sa pozrieť na situáciu v noci. Napríklad sme sa dozvedeli, že 7 venezuelčanov zomrelo na ceste, cestou do Kukota vzhľadom na podmienky na ceste. Snažili sa utiecť z Venezuely, boli e, len pár kilometrov od hraníc, e, zastavili sa na noc, aby prespali a zomreli. To je každodenná scéna na hraniciach. Vy, vy neviete, čo sa deje vo vnútri krajiny. Toto je situácia, ktorá, o ktorej sme vedeli, pretože sa deje v rámci nejakého pohraničia. To, čo povedala komisia, e, to je to je e, skutočná situácia, ale vo vnútrozemí, vo Venezuele je to oveľa horšie. Ja som bol vo Venezuele v roku 2015, keď tam boli voľby. Odvtedy dostávam e, rôzne e, e-maily, listy od venezuelčanov, kde ma prosia potraviny, lieky a tak ďalej. A veľmi ťažko sa, sa dokážem im pomôcť vzhľadom na e, režim prezidenta Madura, pretože tento režim nie je, nie je ochotný doznať, že skutočne e, pre, zažívajú humanitárnu krízu. Nechcem spíli zdržiavať. Ja som bol v Kolumbii a ja skutočne musím pochváliť kolumbijské orgány, že robia e, všemožne, čo sa dá, ale musím e, pokritizovať niektoré ďalšie krajiny ako Peru a Ekvador. Teraz žiadajú pasy od utečencov. To je nepriateľné. E, veď oni nemajú šancu dostať sa k pasu vo Venezuele. To je jednoducho nemožná vec. E, e, teda tieto dva štáty blokujú vstup týmto utečencom takýmto opatrením. A ešte Brazília. Ja skutočne som veľmi znepokojený tým, čo sa deje v Brazílii. Ľudia odchádzajú z krajiny vzhľadom na E, vzhľadom na e, dianie vo Venezuele e, spôsobené Madurom. Prekročia hranice a dostanú sa v Brazílii a všetci vieme, čo sa tam deje. Našťastie stále ešte existujú snaženia obhájiť záujmy bez nich venezuelčanov, aby dokázali žiť a prežiť vo svojom domovskom štáte. Ja apelujem na vás, pani predsedajúca, aby ste vyvinuli tlak na eh, vysokú predstaviteľku v eh, EÚ, pani Mogherini. Mali by sme eh, vyvinúť tlak, tlak aj prostredníctvom sankcií na uh, vládnu garnitúru Venezuely a čo je dôležité, aby e, bol e, ten stav utečenca venezuelčanov, aby sa dočkal uznania, aby e, bol teda validovaný. Každý deň zomierajú ľudia vo Venezuele. Ďakujem. Trošku mi to pripomína to, čo sa dialo počas sírskej vojny. Sírskej vojny. Áno, zo začiatku susediace krajiny vítali utečencov. Ja som bola v Turecku v roku 2015, tesne pred tým masovým exodusom e, ľudí do Európy. E, na začiatku tej e, sírskej vojny to bolo v poriadku, ale časom aj tie susedné krajiny, viete, tí prví, čo, ktorí utekajú, majú nejaké zdroje, a dokážu pomôcť, dokážu ekonomicky e, participovať v tom novom štáte, ale potom začnú prichádzať tí najzúboženejší a e, potom už sa situácia mení. Zrejme by sme na plenárke tiež mohli hovoriť o e, tejto humanitárnej kríze. Beatriz Besera, ktorá tiež bola súčasťou delegácie. Prezidenta. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať komisii za jej angažovanosť aj informácie o tom, čo by sme mohli vo Venezuele urobiť. Rada by som pripomenula reportáž e, Timesu spred dvoch rokov a na titulnej strane bola čierno-biela hrozná fotografia, kde sa vrlo absolútnom kolapse krajiny Venezuela umiera. Dva roky potom um, tá situácia stále uh, pokračuje, ide len o kolaps, ide o politické rozhodnutie bez akýchkoľvek e, odôvodnení environmentálnych, politických. Nie je tam žiadna vojna. Venezuela je to bohatá krajina, je tam 35 miliónov obyvateľov a dva roky E, už žijú v absolútnej chudobe, v, je tam hlad, nedostatok zásadných základných potravín sa zneužíva, používa Madurovým režimom EU e, sankcionuje viacerých e, predstaviteľov tohto režimu a tento režim potláča obyvateľstvo a snaží sa uchovať na mieste, na postoch viacerých skorumpovaných politikov. OSN uznáva 2,5 milióna venezuelčanov, ktorí odišli. Oficiálne je oveľa viacej, možno 4 milióny. Títo ľudia už pred rokmi postupne odchádzali. Tí, ktorí mali viacej ekonomických prostriedkov, to urobili skôr. Teda takmer 15 obyvateľstva je v diaspore a to nespôsobila žiadna prírodná katastrofa ani vojna. Koncom júna sme boli v Puente Bolívar v Kukute. Všetci tí, ktorí sme tam boli, tak sa zhodneme na tom, že tí, ktorí sme už precestovali a videli viaceré veci, kde dochádza k pohybu osôb z rôznych dôvodov, či už utečenci, utečeneckých táboroch, kde je extrémna chudoba, ale to, čo vidíme tam, to sa nenájde inde. Je to skutočne ľudská rieka, obrovský počet utečencov, ktorí prechádzajú navyše sa spoznávaš v tých uh, ľuďoch, ktorí tam idú. Keď ideš do uh, Sudánu, tak tam je iná situácia, ale E, ty sa pozeráš na ľudí v tom Puente, Puente Kukuta, to sú ľudia, v ktorých sa ty sám spoznávaš, cítiš sa, že by si mohla byť na ich mieste a to je hrozné v tejto situácii. Vo Venezuele e, sa samozrejme e, dá pracovať síce mm, nejak tak utaj, utajenie, Napríklad v Iráne by to tak nefungovalo, ale tu nás sa dá, takže vzhľadom na okolnosti je dôležité vzhľadom na túto veľkú krajinu, aby sme e, veľmi citlivo, ale rozhodne sa venovali tejto otázke. Výživa, potraviny, to je rozhodujúce. Detská umrtnosť je obrovská, ženy, ak e, majú porodiť, radšej utekajú e, do zahraničia. A ak aj dojde k tehotenstvu, veľmi často sú to neželané tehotenstva. Situácia je hrozná, zdravotníctvo, môžete si to predstaviť, dochádza e, znovu sa objavujú infekcie, ochorenia, ktoré predtým už boli vykorenené. Venezuelčania teda odchádzajú vďaka takým vládam ako kolumbijským. No, Kolumbici to robia veľmi dobre, veľmi profesionálne. Koordinujú činnosti. Každý jeden z Kolumbícov, s ktorým sme hovorili, a predstavitelia organizácií a orgánov hovorili o venezuelských bratoch nie, že by to bol nejaký postoj alebo nejaký slogán, ale bol to jednoducho ich životný postoj. Takže výživa, základné zdravotnícke potreby. Mm, rodiny s deťmi chodia celé dni, cestujú, aby mohli dať e, očkovať svoje deti. Nedostatok elektrickej energie, povodne v niektorých regiónoch. Niektoré regióny 4 roky zaznamenávajú jednu povodeň za druhou. Takže žijú de facto e, v dome, kde je meter vody. Musíme byť veľmi pragmatickí a veľmi účinní v humanitárnej pomoci a zároveň musíme dávať veľký pozor a rozhodný pri politických akciách, Uznesenia, ktoré sme doteraz chválili, sú veľmi jasné a pridáme k tomu operatívnosť v humanitárnej pomoci. Ja si myslím, že to je správny postoj. A takýmto spôsobom môžeme zvyšiť aj ten pocit, že je možné niečo konkrétne urobiť. Does anybody, uh, any other colleague wish to take the floor? Gerens. Chce sa ešte niekto ujať slova? Charles Gerens? Charles. Oui, j'aimerais... Ja by som eh, eh, sa rád opýtal tých, ktorí boli na mieste, nakoľko je možné konať prostredníctvom miestnych organizácií, teda Červený kríž, venezuelský, ďalej Caritasu, aj rôzne iné organizácie, mimo vládky, ako povedala pani Besera, je zložité alebo takmer nemožné konať eh, zvonku, teda či sú nejakí aktéry, miestni partnery, ktorí by nám mohli v tomto smere pomôcť, poskytovať humanitárnu pomoc. Videli sme podobnú situáciu aj v iných eh, režimoch, napríklad v Severnej Kóreji. Tam sú vždy miestne organizácie, eh, ktorým je možné dôverovať. Teda. Ďalšia doplnková otázka, ešte jedna. Miestni aktéry, či sú dostatočne dôveryhodní, aby sme si mohli byť istí, že pomoc sa dostane naozaj k tým, ktorí ju potrebujú. E, DG Echo spomenulo, že spolupracujú s Caritas na mieste. Ešte vám však dáme slovo na záver diskusie. Zhromaždíme najskôr otázky a potom vám dáme slovo späť. Jose by rád zareagoval na otázku Šarla. Ďakujem pekne e, za otázku. Sú miestni aktéry, ale Nemalo by sa o tom hovoriť, pretože by mali inak veľa problémov e, s Madurovým režimom, ak by sa to zverejnilo. Povedali nám totiž, že existujú neformálne cesty, formy humanitárnej pomoci, ale nie je to oficiálne a je treba to ponechať v takejto úrovni. Nemôžem vám povedať, kto nám to povedal, isté, že ale existujú e, neformálne formy pomoci, ako už naznačila Beatrice ale je treba naozaj dávať veľký pozor, pretože ak toto zverejne bude problém, je to veľmi zložitý systém, orgány tiež veľmi dobre vedia, že existujú takéto cesty a oni vlastne za to dostávajú peniaze. Je to teda síce neformálne, ale v istom zmysle je to aj formálne a je potrebné to takto ponechať Existujú teda miestni aktéry, s ktorými naozaj je možné nadviazať kontakt a tento kontakt už aj sme nadviazali. A teraz sa snažíme poskytovať im neformálnym spôsobom prostriedky. Nie je to Červený kríž, nie. Aký iný tlak ešte vieme Eh, vyvinúť. V júli sme prijali už uznesenie, už prebehla rozpráva. Neviem, či otázka cestovných pasov je nejaká novinka od júla, možno to by sme mohli nastoliť. Neviem, či kolegovia si budú želať ďalšie uznesenie tento eh, mesiac, ale možno k cestovným pasom by sme sa mohli nejakým spôsobom vyjadriť. Ja vám dám na záver slovo, budeme sa musieť ešte dohodnúť, ako sa postavíme, dajme tomu aj k otázke cestovných pasov. Budeme sa musieť nad tým zamyslieť, ako oslovíme iné krajiny v tejto veci. Možno nás požiadajú na oplátku, aby sme poskytli väčšiu pomoc. My by sme im mohli pripomenúť, či OSN je aktívne na hraniciach a podobne. Pán Kordier. Mám skôr diplomatickú otázku, prečo EÚ nevyvíja väčší tlak na Venezuelu a prečo sa nesnaží o koordináciu európskych krajín? A druhá, všetci vieme, že Madurov režim je skorumpovaný a jednou z tých charakteristík korumpovaných ľudí je, že peniaze si neodkladajú vo Venezuele u seba. Takže by bol aj iný spôsob serióznej diskusie s venezuelskou vládou. Áno, vždy sú nejaké peniaze v bankách niekde schované. Keď... Ešte by som dodala, čo by EU mohla urobiť. Organizácia amerických štátov navrhla a urobila sa správa troch expertov o zločinoch proti ľudskosti vo Venezuele a identifikovalo sa 7 prípadov Madurovho režimu a najvážnejší z nich je zneužívanie hladu a chudoby ako nástroj na útlak a ovládanie. Irvin Kotler, jeden z autorov správy, bývalý kanadský minister spravodlivosti, to je dostatočný základ, aby krajiny, ktoré sme podpísali rímsky štatút, aby sme sa obrátili na Medzinárodný súdny dvor, aby sme žiadali otvorenie vyšetrovania e, zločinov proti ľudskosti. Tie nikdy nie sú e, premlčané, takže to môžeme ako EÚ urobiť, ale v tejto situácii, keď už potvrdili rozhodnutie že sa otvorí vyšetrovanie na Medzinárodnom súdnom dvore Kolumbia, Chile, Peru, neviem či aj Peru a Paraguaj. Tieto štyri latinskoamerické krajiny e, Kanada tiež podporuje, hoci otvorenie nepodala oficiálnu žiadosť e, na vyšetrovanie na Medzinárodnom súdnom dvore a to, čo by mali urobiť európske krajiny, objektívne postupovať a vychádzať z tejto správy. Táto správa je založená na, stov, na stovkách svedectiev ľudí, ktorí boli mučení, nehovorím o hlade, ale o rôzne typy mučenia, systematického mučenia, e, psychické, sexuálne zneužívanie a tak ďalej, fyzické násilie. Musíme otvoriť humanitárny kanál Musíme dosiahnuť, aby politici odišli zo svojich postov a presadiť to, aby Medzinárodný súdny dvor vyšetroval tieto zločiny. A to je doplnkové, to je tá, ďalší krok, ktorý treba urobiť. Žoze ešte? Len stručne zareagujem. Myslím si, že teraz z pragmatického hľadiska. Dokonca ani Vatikán nedokáže nič urobiť, tam je to zablokované. Myslím, že je to si to škoda, ale jediný spôsob, eh, ako nájsť riešenie je spodnými cestami, teda snažiť sa nadviazať rokovania diplomatické vzťahy s Kubou, aby oni poskytli niečo eh, Venezuele, dajme tomu humanitárnu pomoc. To je jediný spôsob. Eh, žiadne iné riešenie zatiaľ neexistuje. Ale nesmieme zabúdať na to, čo povedala Beatrice. Tiež je treba na medzinárodných úrovniach podporiť medzinárodný trestný tribunál, teda eh, politicky treba vysielať signály a to jednoznačne aj tu v Európskom parlamente. Občania sa nás denodene pýtajú, čo robíme v tejto veci oni tam predsa zomierajú. Čo s tým robíte? Ste na dovolenkách, ale je treba s tým niečo urobiť. Teda musíme vyvíjať aj politický tlak. A preto uh, bravím, pani predsednička, by som chcel oceniť, e, že ste zaradili e, na program túto tému. Ďakujem. Teraz by som vrátila slovo späť zastupkyni DG Echo, pani Horejs, aby odpovedala na niektoré otázky. Okay. No, thank you very much. Um, thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, eh, pani predsednička. Ja môžem len súhlasiť s tou situáciou, ako ste ju opísali. Situácia je naozaj eh, zúfalá a parlament eh, v júli predniesol veľmi trafné stanovisko. Vy sa pýtate na to, čo je v tomto smere nové. Podľa mňa sú tu dve novinky. Inflácia rastie a nedávno bol presadený nový hospodársky balík, ktorý vlastne e, úplne odobral ľuďom e, kúpnu silu, teda výrazne sa znehodnocuje mena a tiež sa veľmi e, výrazne zvýšili ceny aj základných tovarov a tiež sa znižujú dotácie. Teda tí, ktorí ešte stále mali nejaké úspory, vlastne o ne prišli Videli sme čísla, dve tretiny ľudí si nemôžu dovoliť potraviny, teraz je to už e, celkom isté o mnoho vyššie číslo a to spôsobilo e, ďalší e, výrazný odliv ľudí do susedných krajín. A to, čo sme počuli tie čísla vo vystúpeniach a aké teda boli zúfale už v minulosti, podľa mňa sú ešte horšie. Podľa mňa sa počty ľudí, ktorí sa uberajú do susedných krajín, ešte výrazne zvýšili to je jedna novinka a e, ďalšia novinka. V dôsledku toho e, susedné krajiny sprísnili hraničné kontroly. Napríklad e, ja trochu poznám situáciu v Peru. Tam sa zaviedli humanitárne víza, konkrétne vytvorené pre venezuelčanov a vďaka nej venezuelčania získali aj základné služby a tiež mali možnosť prístupu na trh práce a oni tento systém sprísnili, tiež e, zvýšili e, požiadavky, teda musia mať cestovný pás a istú sumu hotovosti v dolároch. E, to venezuelčania nemajú na to ďalej, aby mohli pobývať v Ekvádore, sú nútení, dajme tomu, k prostitúcii a podobne. dajme tomu, rady ľudí, ktorí sú len nastúpiť do autobusu, aby predali čokoľvek. Čokoľvek, čo majú, sú ešte o mnoho dlhšie než rady tých, ktorí sú nastúpiť do, do autobusu na cestu. No, takáto zúfalá situácia. Tí, ktorí prichádzajú teraz do susedných krajín, sú veľmi chudobní, eh, sú to najodkázanejší ľudia zo spoločnosti, sú nutení k prostitúcii, k rôznym iným eh, činom na to, aby prežili. E, niektoré aj na takej pokutnej úrovni, e, pololegálnej povahy a tak ďalej. Myslím si, že aj vo Venezuele e, je jedna ďalšia nová skutočnosť. Venezuela bola vždy krajina s nízkou úrovňou bezpečnosti, bola tam vždy vysoká zločinnosť a teraz sa, sa dokonca ešte ďalej zvýšila vzhľadom na to, že je nedostatok všetkého v spoločnosti. Tiež sa zhoršuje táto bezpečnostná situácia vo Venezuele. Toľko teda e, súhrn e, e, situácie. Tiež je dôležité, že vy preukazujete svoju podporu, nám to tiež pomáha v našej práci. Tiež to pomáha ďalej mobilizovať ďalšie prostriedky. A teraz k jednotlivým otázkam. Pýtate sa, s kým spolupracujeme. Ako som už uviedla na úvod, sieť mimovládok vo Venezuele aj v minulosti bola dosť obmedzená. My sa snažíme to posilňovať. Pracujeme e, s miestnou organizáciou Caritas, ďalej s Červeným krížom, ďalej Fialegria, to je ďalšia organizácia, s ktorou spolupracujeme. Tá pôsobí v mnohých krajinách Latinskej Ameriky. A tiež sme neustále zastúpení vo Venezuele. Experti a ďalší zastupcovia, dajme tomu z Bogoty, pravidelne cestujú do Venezuely. Teraz sme vytvorili aj stále pracovisko. Je tam stále k dispozícii expert, ktorý prejavuje podporu aj mimovládkam priamo na mieste prostredstvom OSN, ďalej máme UNHCR, IOM, UNICEF, PAHO. Oni sú zastúpení priamo v Venezuele, s nimi spolupracujeme, oni tam oficiálne pôsobia. Sú tam ťažkosti, ale sú priamo na mieste a my s nimi úzko spolupracujeme, ako som už povedala, tiež podporujeme vytváranie humanitárnej siete, aby sme posilnili aj koordináciu ich práce ja plne podporujem e, to, čo tu zaznelo, že sú tu rôzne ťažkosti, ale my sa nemôžeme vzdať. Snažíme sa teda e, dovážať lieky tom pahov, snažíme sa hľadať vždy možnosti, ako poskytovať pomoc. Na mieste je to často niečo jednoduchšie, miestne orgány, aj oni sú do zúfalej situácii. Ďalej dôveryhodnosť organizácií, na to ste sa pýtali. Um, so what, what, what I said before. So the, the organizations are... Tieto organizácie, miestne organizácie nie sú príliš silné. Problém je v tom, že e, pracovníci rotujú, ľudia odchádzajú, dajme tomu Caritas, tam lekári, mnohí lekári odišli z krajiny. Neustále musíme nenovo školiť pracovníkov, neustále musíme vykonávať na novo dohľad a podobne. Teda máme pocit, že je to pod kontrolou, že to zvládame, domnievame sa, že je tu táto dôveryhodnosť, aj keď je tu táto eh, istá miera neformality, ktorú ste spomenuli. Čo sa týka tých noviniek, to som už spomenula. OSN eh, pôsobí na mieste, čo sa týka migrácie ďalej. Aj UNHCR, aj IOM sú zapojení do týchto operácií vo všetkých susedných krajinách. Eh, vydali dve výzvy, tiež eh, aj OSN, osobitne aj UNHCR 32 miliónov amerických dolárov a 47 miliónov od UNHCR a my ich podporujeme s tými obmedzenými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii zatiaľ, pretože, ako som už uviedla, mali by sme toho robiť ešte o mnoho viac. Mali by sme zhromažiť o mnoho viac prostriedkov. A čo sa týka ešte politickej úrovne, Kolak, teda pracovná skupina rady, sa každý deň venuje téme Venezuely na svojich schôdzach. Ja teda nemôžem hovoriť za kolegov z SVČ. Oni celkom iste veľmi radi prídu a povedia vám, aké kroky príjmajú oni. Ale viete, že EÚ v minulosti podporila viacero pokusov o mediáciu a viacero pokusov o nadviazanie kontaktov s opozíciou. Myslím, že v máji 2018 eh, taktiež vydali isté sankcie na isté osoby zodpovedné za politické násilie. A to zahrňalo aj zmrazenie prostriedkov týchto osôb, ale samozrejme nemôžem eh, zachádzať do podrobností. My sa totiž venujeme iba humanitárnym otázkam. Ďalej, čo sa týka susedných krajín, tie sú pod veľkým tlakom. Od minulého roka vytvorili tzv. skupinu Liman. Je to podskupina latinskoamerických krajín, ktorých cieľom je venovať sa situácii vo Venezuele. Myslím, že to sa spomenulo aj v kontexte Kanady. Kanada je súčasťou tejto skupiny, Európska únia nie je súčasťou. Európska únia je pozorovateľom, podporuje túto skupinu, ale nie je členom. A Taktiež aj z úrovne tejto skupiny zaznelo viacero víziev s žiadosťou o humanitárnu pomoc. Do budúcna by sme mali viac prijavovať podporu všetkým aktérom, ktorých sa týka migračná kríza, najmä s ohľadom na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, teda ženy, deti a tí, ktorí naozaj sú vystavení riziku zneužívania na tejto trase. A ďalej, v druhom rade, domnívame sa, že by sme sa mali zameriavať aj na humanitárnu podporu vo Venezuele samotnej. Teda mali by sme zvýšiť našu podporu vo Venezuele, aby sme zabranili tomu, že ľudia budú um, masovo zomierať, pretože exodus má negatívny dopad na tých, ktorí v krajine zostávajú ak dajme tomu bratranec, strýko či iný rodinný príslušník, eh, ktorý je v aktívnom veku, odíde, a kto ostane? Ostane stará mama a dieťa. Aj to ešte vyostruje zúfalosť tejto celej situácie. Ešte raz ďakujem za to, že ste nás pozvali, že ste nám dali priestor a veľmi radi sme prišli a informovali vás. Ďakujeme aj my. Som rada, že sme si našli čas na túto tému. Pred mesiacom sme vypracovali uznesenie. Myslím, e, že je trochu predčasné žiadať o rozpravu do pléna. Možno by sme mohli zaslať list pani Mogherini, kde informujeme o tejto diskusii, ktorá prebehla vo výbore DG Echo. Je e, veľmi aktívne v tomto smere, ale požiadali by sme ešte o niečo väčšiu podporu. A ďalej druhá vec, Chceme ju vyzvať, aby viedla dialog so susednými krajinami, aby sa vytvorili nejaké možnosti humanitárnych víz. Takýmto spôsobom by sme sa mohli snažiť o nejaké riešenie. Samozrejme, ťažké je dostať pomoc do krajiny. Aspoň teda ľudia by mali možnosť odísť, e, aby e, mali k dispozícii potraviny, aby nezomierali od hladu. To je naozaj e, hlboko šokujúce. Videli sme podobné situácie v mnohých chudobných krajinách na svete. Niektorí, ktorí tam boli, tvrdia, že to je ešte horšie než v iných chudobných krajinách. Teda naozaj by sme mali niečo urobiť. Požiadame sekretára, aby zaslal list, ktorý sa potom zašle pani Mogherini. Možno o mesiac, ak sa nič nezmení, budeme v kontakte s DG Echo, tak sa pokúsime opäť to e, zaradiť na program pléna. Ešte raz ďakujeme. Ďakujeme kolegom za to, že sa zapojili do diskusie bod 21, hodina otázok. Nezaznamenali sme žiadne otázky. Bod 22 a bod rôzne, ani k tomu nemáme nič. Bod 23 je ďalšia schôdza 24. septembra. Pardon, ešte som zabudla, Jorde, Jose, na budúci týždeň e, to budú veľvyslanci jednotlivých EU krajín. Teda budú tu e, veľvyslanci rôznych krajín, možno by sme mohli zorganizovať stretnutie s, s veľvyslancom Venezuely, to by tiež stálo za zváženie. Ďalšia schôdza 24. septembra o 14.30. E, týmto schôdza končí. Ďakujem všetkým. Pani predsednička Láskova, ďakujem aj tlmočníkom.